mestách. A hovorím to preto, lebo eh, komunálna situácia alebo situácia v mestách eh, Taliansku, Švedsku a Polsku je rôzna, vyžaduje si to rôzne nástroje je veľmi dôležité, aby sme zapojili a zohľadnili vlády miestnych samozpráv. Keď to urobíme, tak to bude bezpečnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán kolega Zdrojevský. No a slovo teraz dostáva kolega Marias. Ďakujem veľmi pekne. Voda je spoločným verejným majetkom a preto by sme ju sa nemali tak správať a nemala by to byť obchodovateľná komodita spoločnosti. No a na tomto základe musíme tiež eh, preverovať eh, možnosti opätovného využitia vodných zdrojov, ktoré sú samozrejme obmedzené eh, Klimatické zmeny to ešte zhoršujú. No a v tomto eh, by sme sa mali zaoberať tým, ako znižiť spotrebu vody na to, aby sme chránili životné prostredie, verejné zdravie. Potrebujeme vyšovať infraštruktúru, potrebujeme nevyhnutné zdroje No a tiež smerom, ktorý pomôže videckým oblastiam. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ešte jeden e, kolega, pán Momčil Niekov, dostávate slovo. Ďakujem veľmi pekne, áno. E, voda stala bežnou vhodnou komoditou a rozvoj miesta znamená veľký tlak na vodné zdroje. Ja som podporil dnešnú správu, pretože myslím, že potrebujeme podporiť efektívne využitie vody a znížiť záťaž na vodné zdroje. Jedným z riešením by bolo podporiť opätovné využitie odpadových vôd. Polnohospodársky sektor je príkladom toho, kde môže byť využitá odpadová voda poľnohospodárstve a veľká pozornosť sa e, venuje plastovým nanočasticiam, mikročasticiam. Oni cez vodu sa dostávajú do morí a pôdy a na to nesmieme zabúdať, keď budeme finalizovať legislatívu EÚ o použití vody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Niekov. No a nasleduje uznesenie pre stratégiu pre Rómov. No a slovo dostáva kolega Maulu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Myslím si, že z tohto ohľadu musím zopakovať to, čo som povedal už viackrát. Integrácia Rómov je nesmierne dôležitá, zvlášť čo sa týka eh, potrieb mnohých nezamestnaných, predovšetkým v oblasti Talianska a ďalšieho Stredomoria. Myslím si, že tu by sme mali postupovať veľmi opatrne a aby e, sme nestrácali zo zreteľa e, práva týchto osôb. Častokrát však tieto osoby ani tieto práva nevyužívajú. A samozrejme, e, ne, neplňa si ani to, čo od nich integrácia vyžaduje a v tomto ohľade by sme mali povedať, že toto je priorita bez pochyby by sme sa mali sústreďovať na nezamestnanosť, aby tí, ktorí hľadajú prácu, si ju naozaj našli. Pani Michaela Šojdrová, nech sa páči. Slova kolegyne a kolegové, ja som podpožila tú... Ďakujem veľmi pekne za udelenie slova. Ja som podporila túto správu o stratégii integrácie rómskej populácie. Myslím si, že je potrebné podporiť túto integráciu a takisto súhlasím s týmito hlavnými cieľmi integrácie, čo je vzdelávanie, vzdelanie, zdravie a bývanie. Európsky parlament doplnil cieľ nediskriminácie a myslím si, že aj to je potrebné zahrnúť. Ospravedlňujem sa pani Šojdrová, ale ospravedlňujem sa, nemáme fínske tlmočenie. Mohli by sme počuť fínsku kabínu? Ja. Yeah. Dobre, zopakujem. Uh, už počujem aj do finčiny. Dobre, takže zopakujem. Ešte by som to teda krátko zopakovala. podporil som túto správu, ktorá zahrňa ciele integrácie pre rómsku populáciu. Cieľmi je vzdelávanie, bývanie, zdravie a zamestnanosť Európsky parlament pripojil tému nediskriminácie, to je veľmi dôležité nájsť prostriedky, finančné projekty, programy, ktorými podporujeme integráciu Romov a takisto efektívne využívať tieto prostriedky. To znamená kontrolovať využívanie a kontrolovať takisto vývoj ukazovateľov. Oceňujeme iniciatívu smerom k tomu, že pri tvorbe národnej stratégie rómskej integrácie E, sa budú podielať teda aj zástupcovia samotnej rómskej menšiny. Kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o tému integrácie Rómov v Českej republike, mám značné skúsenosti pri podpore vzdelávania rómskych detí. Viem, že je to problematické, ale viem, že je to tá hlavná cesta k ich úspešnej a dlhodobej integrácii. Ďakujem pekne kolegyňa. A teraz pán Džambasky. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, bol som presvedčený, že budem hlasovať proti tomuto uzneseniu. Musíme skončiť s pokrytectvom v tejto oblasti. Hovoríme stále, vypracovávame stratégie, dokumenty a nič to neprináša. Tie reálne problémy v getách zostávajú Getá sú zdrojom kriminality, tlaku, napätia, rekonštrukcie spoločnosti. Musíme jasne pomenovať problémy v týchto oblastiach. U nás dochádza stále k početnejším útokom e, proti policajtom, proti doktorom, ktorí navštevujú geta. Tento problém nezmizne vyhláseniami, uzneseniami alebo akýmkoľvek iným dokumentom

Pán Škripek, pán Šošniers, nech sa páči. Na rozdiel od toho, čo si prečítate v tej správe, eh, istá antipatia voči Rómom alebo Cigáňom, to nie je eh, forma rasizmu. Nie je to z dôvodu toho, že by boli Rómovia, že by ich ľudia kvôli tomu neznášali, je to z dôvodu toho, ako sa správajú a samotné uznesenie obsahuje isté rasistické prvky, pretože podmienuje vyplácanie pomoci Rómom tým, že bude jasne potvrdená príslušnosť tomu etniku. Čiže vy naznačujete, že z tohto môžu plynúť isté práva z dôvodu pôvodu alebo príslušnosti k etnika, nie z dôvodu situácie, v ktorej sa osoba ocitne. Z dôvodu takéto antidiskriminačnej retoriky ľudia budú mať ešte oveľa zdrahavejší prístup k Rómom. Ak budú musieť eh, platiť eh, milióny a milióny ďalšie, a o mnohé sme už prišli, tak potom nie je priestor na zmenu, len sa tá nálada zhorší. A okrem toho, keby ich boli chceli skutočne, tak už by sa pred mnohými rokmi integrovali, ale oni chcú len utekať od tej väčšinovej spoločnosti. Ďakujem pekne. A na záver pán Polčák tejto téme, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som predložil túto správu Hlasoval som, podporil som ju teda v hlasovaní, ale chcel som eh, takisto povedať, že som veľmi rád, že bola podporená, že eh, bola odhlasovaná veľkou väčšinou. Plne sa stotožňujem s názorom, že niekto by nemal mať pocit eh, vylúčenia, exklúzie zo spoločnosti, alebo že nemá žiadnu šancu sa uplatniť. Podporujem ciele, ktoré tu boli uvedené, či je to už cieľ radikálneho zlepšenia vzdelávania rómskej komunity, Otázka zamestnanosti v mnohých štátoch je veľmi eh, palčivá a takisto aj v mnohých štátoch je to otázka bývania. Nediskriminačný prístup sa musí týkať každej komunity, každej časti spoločnosti. Zároveň by som chcel povedať, že táto skupina čeli samozrejme mnohým výzvam. Musíme prepojiť všetkých aktérov, všetky stratégie eh, pomoci tejto skupine. Myslím, že sú známe, sú popísané. Je len treba zabezpečiť synergické efekty. A táto skupina by si mala byť vedomá toho, že neexistujú len práva, ale sú aj povinnosti, ktoré by mali významným spôsobom rešpektovať a ich predstavitelia by ich mali k tomu viesť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Polčák. A teraz správa o implementácii ustanovení zmluvy, ktoré súvisia s občianstvom EÚ. Fajn Seinfeld. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako vieme, e, v súlade s článkom 9 zmluvy o fungovaní EÚ a článkom 20 zmluvy o fungovaní EÚ, každý občan členského štátu je zároveň občanom Európskej únie. Bohužiaľ, Väčšina ľudí v Európe si to neuvedomuje. Nie sú si vedomí svojich práv. A je to viditeľné, keď e, analizujete rôzny výskum. Ukazuje sa z neho, že 54% uvádza, že majú isté znalosti o problematike. 45% občanov e, E e, majú istú predstavu o právach a povinnostiach, ktoré im plynú e, z členstva v EÚ a z toho, že sú občanmi EÚ. To len počiarkuje potrebu prijať kroky zo strany Európskeho parlamentu, respektíve inštitúcií. Musíme príjmať kroky smerom k podpore integrácie, ktoré nebudú len formálne deklarované, ktoré nebudú len na papieri. Potrebujeme istú emočnú psychologickú integráciu a to je veľmi dôležitá úloha pre nás. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán Seinfeld. A ďalším rečníkom na mojom zozname je Francis Zami Dimeš. Pani predsednička, áno, ako sme si práve vypočuli, keď hovoríme o občianstve členského štátu EÚ, tak v podstate hovoríme aj o občianstve Európskej únie ako takej. A preto táto správa taktiež dobre hovorí o schéme predaja cestovných pasov, kde ako v prípade napríklad Malty dostanete maltský cestovný pas, ale v podstate zároveň máte hneď aj pas EÚ. Tento parlament už od roku 2014 hovorí, že sa takýmto spôsobom nedajú pasy predávať bez toho, že by tá osoba nebola v podstate aj prepojená s krajinou, ktorej pas získala. A je hamba, že malská vláda sa takýmto spôsobom správa, bez toho, že by tam bola transparentnosť. A z médií vieme napríklad, že dve saudsko-arabské rodiny si kúpili 62 cestovných pasov a tu ide o reputáciu a teraz teda vláda hovorí, že tieto peniaze používa na stavbu sociálneho ubytovania. Takže sú tu európske hodnoty, ktoré musíme rešpektovať, taktiež je tu princíp voľného pohybu a preto buďme opatrní, pozrime sa na tieto schémy, tak aby sme neohrozili to, čo je e, blízko našim srdciam. Ďakujeme. Pán Dimeš. A teraz prejdeme k správe pána Lamasúra ohľadom vykonávania ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce. Ako prvý bude hovoriť pán Mamikins. Vážení kolegovia, musíme byť obozretní, čo sa týka nástroja spolupráce. Mám, potrebujeme zaručiť jednotnosť európskych krokov. Má toto určitý dopad na interné a externé úrovni. Po druhé, čo sa týka pravidla jednomyselnosti koalície E, ochotných. E, toto môže sabotovať celý proces, môže to vytvoriť podmienky pre vpašovanie trojského konia, ktorý podkope e, vzťahy medzi členskými štátmi EÚ. Po tretie, je tu relatívny dopad na posilnenú spoluprácu. Pozrite sa napríklad na úrad Európskeho prokurátora. Jurisdikcia nebude platiť v Dánsku, v Británii, v Maďarsku, vo Švedsku a v Polsku, pretože tieto krajiny nepristúpili k EPPO. Takže ešte bude teda obmedzený dopad na situáciu, keďže tieto krajiny si v podstate budú robiť, čo chcú. A ja som hlasoval za túto správu, ale som presvedčený, že posilnená spolupráca musí mať za cieľ skutočnú spoluprácu, ktorá je našim hlavným cieľom. Ďakujeme, pán Mamikins. Teraz je tu správa pani Spinelli ohľadom vykonávania Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ. A máme tu dvoch rečníkov. Ako prvá bude hovoriť pani Michaela Šojdrová. Dámy a páni, ochrana ľudských práv je jednou zo základných hodnot, na ktorých spočíva Európska únia. Prijatie listiny základných práv Európskej únie a jej záväznosť predstavujú zásadný krok, ktorým Európska únia vyslala signál, že ochrana ľudských práv je a vždy bude hlavným princípom pre všetky inštitúcie, orgány a členské štáty pri uplatňovaní unijného práva. Dodržiavanie eh, charty musí byť eh, bezvýhradné, ale bola by som opatrná v jej ponímaní ako strategického dokumentu, podľa ktorého by sa mali prispôsobiť vnútorné pravidlá inštitúcií. Inštitúcie musia byť transparentné, ale pokiaľ v mene charty zavedieme priebežné hodnotenia dopadu na ochranu ľudských práv, rôzne školenia a iné byrokratické procesy, tak skončíme ako administratívny kolos, v ktorom sa skutočný význam e, charty utopí. Preto som pri záverečnom e, hlasovaní sa zdržala hlasovania. Ďakujem. Ďakujeme pani Šojdrova. A teraz bude hovoriť pán Andrej Zmamikins. Vítam správu kolegyne Barbary Spinelli, pretože úlohou Európskej inštitúcie nie je len e, zachov- brániť e, porušovaniu princípov charty, ale taktiež e, dodržiavať na jej maximálne uplatňovanie. A predovšetkým tu hovorím o stretnutiach rady. Verejnosť by sa nemala dozvedieť, ako sa tam robia rozhodnutia, takže tam sa toľko neuplatňuje charta. Taktiež ombudsmanka upozornila na túto prax. Po druhé, to hovorím o tzv. trialógoch. Slovo trialóg v zmluve vôbec nenájdete, pretože je neformálneho charakteru a tým pádom e, na ňo nemôže dohľadať aj verejnosť. Ja podporujem transparentnosť a základné práva, preto vítam výzvu tu, aby sa hodnotenie základných práv stalo súčasťou všetkých eh, textov. Ďakujem, pán Mamikins. A teraz tu máme správu Paula Ranžela. Naredenia všeobecné podmienky opravujúce výkon funkcie ombudsmana. A bude hovoriť pán Seinfeld. Ďakujem. Vytvorenie postu európskeho ombudsmana je významným výdobytkom Európskej únie, ale taktiež tu sú právomoci Európskeho parlamentu. My volíme osobu, ktorá bude na tejto dôležitej pozícii. Bohužiaľ, v posledných rokoch v Európe aj v členských štátoch sme boli svedkami stále väčšieho porušovania ľudských práv, práv občanov, ale čo je ešte horšie, je, že sa porušovali alebo až odstraňovali práva a taktiež nezávislosť inštitúcií. A v tomto kontexte Európsky ombudsman je veľmi dôležitou inštitúciou, avšak nie každý vie, že táto inštitúcia sa nevenuje alebo nie je prepojená s domácimi ombudsmanmi a preto je veľmi ťažké, aby osoba na tejto pozícii spolupracovala so svojimi kolegami z členských štátov. Myslím si, že nadišiel čas zamyslieť sa nad tým, či nechceme vymyslieť nejaké systémové riešenie. Ďakujeme, pán Scheinfeld. Teraz je tu správa pána Foxa ohľadom komplexnej európskej priemyselnej politiky v oblasti umelej inteligencie a robotiky. Máme tu viacero rečníkov. Ako prvá bude hovoriť pani Majer. Ďakujem, pani predsednička. Minulý rok som navštívila v Colchestri stretnutie obchodu, kde sa hovorilo o solárnych paneloch. Vykonáva sa aj analýza, zbiera sa tam veľké množstvo informácií a spoločnosť už našla 20 tisíc záujemcov o produkciu týchto solárnych panelov a teraz sa tam investuje do umelej inteligencie, do strojových e, procesov a ja chcem citovať CEO, ktorý povedal, že chce v podstate odtiaľ úplne vyňať ten ľudský prvok. Ale toto si niektorí vykladajú ako krok, ktorý zničí pracovné miesta. Ale využívanie umelej inteligencie znamená, že spoločnosti budú môcť e, byť úspešnejšie a vytvárať nové pracovné miesta, že tam bude viacej pracovných príležitostí pre kvalifikovaných ľudí. Ďakujeme kolegyňa Majer. A teraz dám slovo Bogdanovi Zdrojevskému. Komplexná priemyselná politika v oblasti robotiky a umelej inteligencie. Toto je správa z vlastnej iniciatívy. Podľa mňa je to dobrá vec, na jednej strane, na druhej strane nie. Je dobré, že niečo takéto existuje, ale na druhej strane je treba si uvedomiť nedostatky v aktivitách, ktoré si vyžadujú e, znalosti a taktiež zákony nesmú byť pozadu e, za novými technológiami. Máme tu taktiež aspekty ako zodpovednosť. To je veľmi dôležité. Ja by som nepodceňoval napríklad aj etické aspekty, o ktorých tu hovoríme. Navrval by som spoluprácu medzi jednotlivými sektormi. Sú tu veľké nedostatky, napríklad čo sa týka bezpečnosti, obrany a zodpovednosti v súvislosti s viacerými aktivitami v oblasti robotiky a umelej inteligencie taktiež čo sa týka jednotlivých občanov. A ja by som rád požiadala Európsku komisiu, aby bola aktívnejšia, predovšetkým čo týka nových technológií, pretože ešte naďalej nezná taký úroveň, ako by sme mali. Ďakujeme kolega Zdrojevský a ako ďalší bude hovoriť pán Scheinfeld. Ďakujem. Štvrtina priemyselných robotov v globálnom meradle a polovica slúžiacich robotov sú produktami Európskej únie. Bohužiaľ, keď sa pozrieme na výsledky v tomto závode v oblasti produkcie, výskumu v súvislosti s robotikou a umelou inteligenciou, tak tam EÚ už nie je taká úspešná. Čína a USA sú tam lídrami. Prečo to hovorím? Hovorím to, pretože som si dosť istý, že umelá inteligencia je budúcnosťou vývoja naše civilizácie. To nie len v oblasti služieb alebo v priemysle, ale čo sa týka aj nášho súkromného života. Preto by táto oblasť mala byť prioritou politike, nie len pre priemyselnú politiku. Ja by som preto podporil túto správu a chcel by som, aby sme postupovali dynamickejšie. Ďakujem. Ďakujem, kolega Sienfeld. Nevidím pána Tamburána. Sean Kelly. Ďakujem. Ja som to mohol podporiť a bola veľká väčšina aj vďaka kolegovi Foxovi. Je to dôležitá téma. Umelá inteligencia má veľký potenciál zefektívniť naše hospodárstva, ale sú tu aj isté výzvy, eh, ktoré si treba uvedomiť, preto vítam túto správu pretože sa zdôrazňuje transparentnosť a e, skladanie účtov pri používaní umelej inteligencie. EÚ musí zostať lídrom technologického vývoja a ob- občania aj podniky to musia plne môcť využiť. A taktiež e, navrhujem, aby e, sme vďaka tomuto zdôraznili napríklad prácu mnohých britských poslancov pri tejto otázke, ako aj pri iných dôležitých, treba to zobrať na vedomie, ale taktiež by som povedal, že e, dolná komora e, v Británii by sa tejto témy mala zhostiť. Zdá sa, že tam ľudská inteligencia zlyháva, takže možno, že táto by mohla zaskočiť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Pán Šošnier. Táto správa priznáva, že európske podniky vyrábajú polovicu vysokošpecializovaných robotov, robotov na celom e, svete, takže sme toho schopní. Pred pár mesiacmi e, bolo prijaté jedno uznesenie a e, trošku sa tým zničilo polnohospodárstvo v Európe, pritom je tu veľký dopyt, čiže nadmerná regulácia niekedy môže škodiť trhu. A teraz hrozí, že sa to isté zopakuje v tejto oblasti, pretože vždy sa to e, príliš politizuje, e, treba zabrániť manipuláciám a vieme, kto e, v prvom rade manipuluje. Myslím, že teraz naozaj je to nasmerované tak, aby EÚ e bola porazenou pri e, umelej inteligencii. Ďakujem. Ideme na ďalší bod. Správa Güteland. Trvalo udržateľné používanie pesticídov. Pán Benito Ziluaga ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Podľa nedávnej štúdie, ktorá bola publikovaná v detskom časopise Biological Conversation, o 100 rokov zmiznú z našej planety, e, zmizne odtiaľto všetok hmyz. To by bolo hrozné. Dnes asi tretina e, druhov hmyzu je ohrozená vyhnutí a pokiaľ tak bude pokračovať, tak príde katastrofa. Toto bude katastrofa pre naše ekosystémy aj pre celé ľudstvo. Autori tejto štúdie sú toho názoru, že hlavnou príčinou tohto vymierania druhov je využívanie pesticídov a toto jasne súvisí s, s extenzívnymi polnospodárskymi praktikami. A preto je potrebné zmeniť náš polnospodársky model a preventívne sa sústreďovať na e, odstraňovanie pesticídov a mm, robiť skôr udržateľné a nechemické polnospodárstvo, napríklad rotácia plodín alebo e, taktiež e, využívanie prirodzených e, predátorov. Taktiež potrebujeme udržateľné riešenia, o ktoré nás žiadajú e, polnospodári. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Matthews. Ďakujem, pani predsednička. Využívanie pesticídov v polnohospodárstve alebo pri záhradkárstve, to je zásadné, ale samozrejme všetci vieme, že sú tu isté hrozby spojené s ich používaním. Je to dôležitá správa a eh, keď to začalo ísť cez parlament, tak som to podporoval, ale postupom času žiaľ sa to dosť zmenilo a teraz niektoré ciele a niektoré čísla e, naozaj neozrkadľujú nejaké vedecké poznatky, takže e, niekedy sú to vymyslené čísla e, lobby mimovládok a dokonca je situácia, kedy sa majú kontrolovať všetky chemikálie, možno, že aj samotnú vodu. Takže toto je zlá tvorba politík a častokrát to charakterizuje tento parlament. Mohlo to byť dobré, žiaľ, nie je to tak a nemôžem to podporiť preto. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Šojdrova. Vážení kolegovia a kolegyne, ja som túto správu podporila, ktorá sa zaoberá udržateľným používaním pesticídov. Súhlasím s tým, aby členské krajiny vedeli ostrániť nedostatky a súhlasím s tým, aby sme podporili výskum ohľadne sekundárnych dopadov pesticídov. Som aj za podporu investícií do výskumu, ktorý by mal vyvinúť šetrnejšie a dostupnejšie alternatívy pre súčasné pesticídy. To je dôležité, rovnako ako dostupnosť alternatív pre zachovanie konkurencie schopnosti európskeho polnospodárstva. Čo sa týka používania e, pesticídov, tu sú zložky, ktoré, ktoré sú vysoko e, nebezpečné pre ľudí a životné prostredie a treba e, pristúpiť k striknému zákazu používaniu týchto látok a platí to aj pre dovoz takýchto látok do EÚ z tretich krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Šoltes. Ďakujem pekne. Čo sa týka pesticídov a ich e, dopad na e, životy ľudí a životné prostredie, tak e, o tom sa už veľa hovorilo, zvyšky rezidua v potravinách môžu byť nebezpečné pre e, ľudí a v krmivách je to zase hrozba pre zdrovie, zdravie e, zvierat, e, hlavne tých, ktoré sa dostávajú do potravinového reťazca. Pamätáme si na nedávne škandály v tejto oblasti, takže sa to nedá iba tak zamiesť pod koberec. A potom sú tu aj iné aspekty, endokrinné perturbátory, a preto by sme mali investovať e, oveľa viac e, prostriedkov a taktiež e, viac skúmať alternatívy udržateľné, na, prirodzené, ktoré sa v minulosti najviac využívali pri polnohospodárstve a chove. Takže sa musíme uistiť, že aj malé prevádzky budú schopné prispievať k výrobe potravín. Ďakujem teraz pán Nekov. Ďakujem pekne. Správa, ktorú sme dnes schválili, teda udržateľné používanie pesticídov. To je veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. Polnohospodárstvo môže zachovať hospodárstvo aj v regiónoch, kde je málo alternatív. Žiaľ, pesticídy majú veľký dopad na životné prostredie. Krátkodobo možno, že zvyšujú výnosy, ale stredno a dlhodobo eh, ochudobňujú pôdu ničia užitočné organizmy, a teda znižujú eh, jej eh, schopnosť eh, vyrábať rastliny. Potom je tu aj otázka opelovania. Členské krajiny by teda mali používať Mm, nechemické alternatívy a metódy, ktoré e, naozaj sú menej škodlivé pre zdravie a životné prostredie. E, bezpečné ekosystémy to je predpoklad pre čisté životné prostredie a zdravie prostredie e, životné pre Európanov. Ďakujem pekne, pán Nekov. Teraz posledný tomuto bodu pán Polčák. Ďakujem pani predsednička za slovo. Ja som túto správu tiež podporila. Chcem na úvod povedať, že dlhodobé masové používanie pesticídov je kontroverzné už niekoľko rokov. Je veľmi dobré, že sme dnes tento krok spravili pretože toto masové používanie pesticidov má veľký dopad na životné prostredie. E, ja som zaznamenal správu o tom, že do konca, konca storočia možno, že vyhynie všetok hmyz. To je neuveriteľný dopad e, používania týchto látok. Takéto organizmy sú na to práve veľmi citlivé a to už ani nehovoríme o dopade na ľudí. My musíme investovať prostriedky do výskumu inovácií, ide o našu budúcnosť, pretože znečistenie prírody je už e, masových rozmerov. A tiež chcem poukázať na to, že práve ten environmentálny prístup a takýto udržateľný prístup, to by sa malo odzrkadliť aj pri dotáciách, čiže aj v reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky a to by mal byť náš spoločný cieľ. Ďakujem pekne, pán Polčák. A posledná správa je správa pána Beleca o implementácii smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pani Krupa, Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o správu o implementácii Európskej smernice o cezhraničných zdravotníckých službách, ktorá by mohla zohrávať skutočne veľkú úlohu pri riešení ťažkostí, ktoré sa objavujú v členských štátoch, respektíve v cezhraničných oblastiach. Týka sa to e, povolení a teda informácií o liečbe, e, ktorá prebieha cezhranične teda informovaní pacientov ako takých. Je tu problém s finančnými nerovnosťami medzi členskými štátmi a isté byrokratické prekážky, ktoré sa objavujú. Členské štáty by mali bojovať proti takémuto problému, že mm, zorganizujú kontaktné body, že budú poskytovať informácie cezhranične. Takáto, takýto typ starostlivosti môže byť mimoriadne dôležitý z pohľadu osôb, ktoré trpia na zriedkavé choroby. Takisto to môže byť veľmi prospešné z pohľadu diagnózy, diagnostikovania a nájdenia tých vhodných liekov, ktoré sú mimoriadne nákladné v mnohých prípadoch. Takisto sa spomína dôležitosť eh, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v prípade epidémii a v prípade vakcinácií. Ďakujem. Ďakujem. Pán Leners. Ďakujem, pani predsednička. Právo na cezhraničnú starostlivosť je jedným z najväčších eh, výdobytkov EÚ a predovšetkým, čo sa týka pohraničných oblastí, ako napríklad moje krásne Limbursko, tak ľudia doplatia na to, pokiaľ eh, bude eh, im obmedzený, obmedzené prekročenie vlastné hranice. A Myslím si, že toto všetko má svoj dôvod. Obyčajní ľudia, ako napríklad pán Decker z Luxemburska, museli bojovať za to, aby v EÚ sa im preplácala zdravotnícka starostlivosť v zahraničí a my všetci sme si tým preukázali obrovskú službu, ale našou e, naša práca ešte neskončila, pretože pacienti musia mať najrýchlejší a najlepší prístup čo najbližšie k e, domovu zdravotníckej starostlivosti. Takže treba toho urobiť ešte viac, je treba zjednodušiť, je treba odstrániť e, e, byrokratické prekážky, aby cezhraničná zdravotnícka starostlivosť bola dostupná naozaj všetkým. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lenárs. A teraz pani Ruohonen Lerner. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, blaho pacientov a právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj cezhranične. To sú veci, ktoré sú dôležité, preto nebolo ťažké zahlasovať za túto správu. E, zdravotné služby cezhraničného charakteru sú na prospech tých ľudí, ktorí cestujú naprieč členskými štátmi alebo ktorí študujú v viacerých členských štátoch a musia využiť starostlivosť mimo vlastného členského štátu. Došlo k problémom s implementáciou. Komisia spustila konanie z dôvodu porušenia zmluvy proti viacerým členským štátom. Viaceré členské štáty už e, avizovali, že prijali nevyhnutné opatrenia. Je veľmi dôležité, aby občania vedeli a poznali svoje práva. V roku 2015 e, bol zrealizovaný prieskum a menej ako 20 obyvateľov sa domnívalo, že pozná e, podrobne práva v zdravotnej starostlivosti, preto je dôležité zvyšovať informovanosť zvyšovať povedomie a takisto zapojenie tých eh, lekárov v rámci takéto zezraničnej starostlivosti. Ďakujem pekne. Posledný výstup Ivan Nekov. Pani predsednička, cezraničné regióny pokrývajú 40 územia EÚ a viac ako 30 Európanov žije v takýchto pohraničných oblastiach. Eh, Bulharsko susedí s piatimi členskými krajinami, eh, s piatimi krajinami Dva z nich sú členské krajiny. Nie všetky tieto regióny sú eh, husto zaludnené, ale tým pádom nemajú menšiu potrebu takejto starostlivosti. Veľká časť obyvateľstva rýchle stárne a preto je nevyhnutné modernizovať tie zdravotnícke zariadenia. Dochádza často k ich zatváraniu. Za posledné 3-4 roky až 19 eh, takýchto zariadení bolo zavretých v Bulharsku Cezhraničné regióny si vyžadujú špecifický prístup a aj osobitné finančné zdroje. Nie je možné na ne uplatňovať rovnaké požiadavky ako k akémukoľvek inému regiónu. Jeden z aspektov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti e, je neprítomnosť nedostatok digitálnych zdravotníckých služieb a chcel by som tu apelovať na všetky e, inštitúcie v oblasti zdravotnej starostlivosti, hlavne v Bulharsku, aby čo najskôr na úrovni vlády e, zaručili takéto digitálne služby a aby znižili byrokraciu aby sme dokázali rozšíriť takéto služby do stále viac a viac štátov. Ďakujem pekne, pán Nekov. Tým končíme rozpravu, vysvetlenia a schôdza bude pokračovať o tretej. Ďakujem pekne.